Vyzývam vás teda, aby ste nám povedali, ako vidíte vy dopad eh, nedostatku likvidity, dopad na mm, schopnosť EÚ reagovať na humanitárne krízy, ktoré určite zažijeme v priebehu roku 2013. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Úvodom by som hovorila o prioritách na rok 2013 a krátko sa zamyslím nad rokom 2012, pretože to, čo sa deje tento rok, má priamy dopad na to, čo sa stane v budúcom roku. V roku 2013 hovorí pani komisárka, sme riešili mnohé krízy, ale tri e, sú najdôležitejšie. Poprvé kríza v Saheli, spôsobená suchom a potom e, taktiež vplyv libyského e, konfliktu, e, konfliktu v Mali, hlavne v severe Mali. To má dopad na celý región. Mm, zmobilizovali sme sa naozaj veľmi rýchlo v prípade toho sucha a spolu s komisárom Pibalksom sme poskytli 337 miliónov pomoci. E, naozaj sme zareagovali okamžite, taktiež sme upozorňovali na túto krízu v Saheli a medzinárodné spoločenstvo sme vyzývali, aby e, zareagovalo čo najrýchlejšie, ešte keď sa dajú zachrániť životy a zmierniť utrpenie. Výsledkom bolo, že sme zvrátili katastrofu. Pamätám si na e, spravodajcu BBC e, vo februári, keď som bola v Nigérii a ona sa ma, on sa ma pýtal, e, či, mu môže, či ho môžeme ubezpečiť, že už o 6 mesiacov tam nebude musieť filmovať deti, ktoré umierajú od hladu. A ja som povedala, že najdôležitejšie je konať teraz, dnes a upozorňovať na situáciu detí. Takže my sme zvrátili katastrofu, ale ešte stále obyvateľstvo je oslabené, pretože za 7 rokov zažili 7 období sucha a taktiež e, sú tu komplikácie spôsobené e, konfliktom e, v severe Mali. Pred dvoma týždňami som bola v Burkina Faso a taktiež som sa stretla s, so zástupcom Mali a môžem vám povedať, že ten sever Mali jednoducho tu sa situácia zhoršuje zo dňa na deň. Extrémisti kontrolujú túto oblasť a Mali a dokonca, teda v Mali dokonca Tuaregov vytlačajú z miest. Oni bojujú nielen proti e, armáde, aj keď tá skôr absentuje, ale bojujú proti iným skupinám. No a medzinárodné spoločenstvo je mm, veľmi pasívne a to len zhoršuje e, situáciu. Z Mali sa môže stať druhé Somálsko, ak sa nebude konať. Na humanitárnom fronte sme zdvojnásobili pomoc, ale čo je ešte dôležitejšie je, že humanitárne organizácie e, sú schopné pomáhať v severe krajiny. Hovoria, že je to ťažké, ale je to možné a je to výsledok e, mnohých rokov humanitárnej pomoci. Mm, vďaka nej je tu dôvera. Potom teda ešte poviem, že toto bude priorita aj budúci rok, samozrejme. Potom Sýria. Od leta sa zo Sýrie stala veľmi e, nebezpečná zóna, keď e, sa e, Assad rozhodol bombardovať svoje vlastné obyvateľstvo a humanitárny dopad je samozrejme obrovský v Sýrii aj v susedných krajinách. E, ja som sa včera večer vrátila z Jordánska a Libanonu. Stretla som sa s utečencami, ich rodinami a je jasné, že v Sýrii sa boje zintenzívnili. Opozícia sa možno, že mm, spojila, ale mm, zatiaľ sa to nepretavilo do akéhosi vojenského spojenectva v Sýrii. Čiže humanitárna pomoc e, sa ťažko dostáva cez tie e, frontové línie. No a s tými intenzívnejšími bojmi e, prichádza aj úpadok ekonomiky. E, chleba je 20-25 krát drahší, e, benzín 20 až 40 krát drahší. V niektorých oblastiach sa týchto okolností, keď sa ešte zhorší možnosť poskytovať humanitárnu pomoc, tak sa, treba povedať, že za posledné tri týždne je tam menej medzinárodných pracovníkov. Nie kvôli Asadovi, jednoducho práca je tam veľmi ťažká. A potom e, samozrejme z toho vyplýva väčšie utrpenie v Sýrii, viac ľudí má e, chuť utiec do susedných krajín. Videla som to v Jordánsku, v Libanone, e, v Jordánsku. Včera 13 tisíc ľudí prekročilo hranicu v porovnaní so 400 v predchádzajúcimi týždňami, v predchádzajúcich týždňoch. A taktiež treba uznať, že palestínčania, ktorí donedávna palestínsky utečenci v Sýrii e, boli ušetrení, e, týmto konfliktom, ale oni sú teraz priamo dotknutí. Napríklad ten ich utečenský tábor v, priamo v Damašku bol zbombardovaný. Kvôli tomu sú oni donútení odísť. Pre Jordánsko a Libanon je to veľmi nebezpečná situácia. Je tu veľmi krehká rovnováha, ktorú musia zaručiť v svojich krajinách. Takže ja môžem skonštatovať, že je to kríza, ktorej sa musíme venovať proaktívne teraz Teraz musíme zintenzívniť pomoc, a úprimne povedané, po ceste v Jordánsku a Libanone mám pomoc, e, po, pocit, pardon, že mm, áno, poskytli sme 400 miliónov eur, e, komisia e, veľkú časť, 60 miliónov z iných nástrojov a zvyšok ešte členské krajiny, ale tieto peniaze sa nejako nepretavili do vysoko koordinovanej účinnej odpovede, pretože humanitárne organizácie eh, hovoria, že to nie je predvídateľná pomoc. Pani Žoli, môžem povedať príklad. Ja som bola v registračnom stredisku v Jordánsku. Prišla tam rodina a eh, eh, vystali si číslo s dátumom na registráciu potom majú tento žltý papier, ale ešte musia čakať na pohovor a registráciu a to trvá 6 mesiacov, čiže e, dostanete napríklad dnes e, ten žltý papierik a potom čakáte až do začiatku augusta. Takže nie sme veľmi mm, pripravení na zvýšenie toku utečencov. Musíme sa na to pripraviť. A možno, že ešte poviem niečo o kríze v e, Konžskej demokratickej republike. Je to príklad e, predvídania, prečo by sme mali ešte viac in- predvídať a tým sa dostanem k rozpočtu. E, Kongo tu sa situácia veľmi zhoršila. Bolo to viditeľné už, keď som tam bola po voľbách. Krajina bola destabilizovaná a teraz so, povstaleckou skupinou M23 e, v blízkosti Gomy. Naozaj 100 tisícky ľudí e, e, teraz utekajú. A v Kongu sme sa snažili predvídať zhoršenie a Zvýšili sme našu akcieschopnosť, doplnili sme našu flotilu o helikoptéry a naozaj je to zásadné. Ja som to videla, keď som tam bola. Pomohlo to pri evakuácii humanitárnych pracovníkov, ale aj pri poskytovaní humanitárnej pomoci v takých odlahlých oblastiach. My sme e, evakuovali e, doktora Muguague mm, z Pazy nemocnice. Je to naozaj hrdina humanitárnej pomoci. E, bol predmetom útoku a jeho rodina my sme ho mohli evakuovať e, vďaka helikoptére. Takže chcem povedať, že toto bude kríza aj v roku 2013, o tom net pochyb. A to svedčí o tom, ako e, dôležité je predvídať a e, konať čo najrychlejšie, zamerať sa na tých najzraniteľnejších. No a tým sa dostávam k prioritám na rok 2013. Čo sa týka operatívnej zložky, my sme odprezentovali naše priority na e, nadchádzajúci rok 80 krajín, kde môžeme e, predvídať humanitárnu pomoc, bude potrebná. A určite vás neprekvapí, že na vrchu sú Syria, Južný Sudan, Sudan, Sahel, Africký roh, Somália, Somálsko, pardon, a Pakistan. Samozrejme, Konžská demokratická republika z dôvodov, ktoré som už uviedla. A dôležité je taktiež povedať, že tak ako vždy mm, plánujeme 15 na 10 tzv. zabudnutých kríz. EÚ je najdôležitejším darcom pre krízy, o ktorých sa nikdy nehovorí v médiách. Napríklad e, Sahara, Uiti a ďalšie obete konfliktov. Naďalej im chceme pomáhať. A potom, čo sa týka legislatívnej e, zložky a politických priorít. Chcem sa zamyslieť možno nad niečím, v čom ste nám aj vy veľmi pomohli. Nový dohovor o potravinovej pomoci. Vďaka rýchlej reakcii parlamentu EÚ je zakladajúcim členom dohovoru, ktorý stane skutočnosťou. Čiže nadobudne platnosť v januári 2013 konkrétne. Naďalej sa budeme snažiť e, upútať pozornosť na to, že sme ešte nevyhrali nad hladom, nad e, nedostatočnou výživou. V roku 2013 spolu s komisárom Pibalksom prídeme s oznámením o výžive. Takže je to príklad toho, ako môžeme prepojiť jednotlivé priority a mm, napredovať z roka na rok. A čo sa týka kľúčových prvkov programu na rok 2013, keď som tu bola naposledy, tak sme hovorili o nariadení o humanitárnej pomoci. Vtedy iba začala konzultácia o tomto nariadení. Ja som bola k vám úprimná a povedala som, že nevidíme veľkú potrebu prehodnotiť, prepracovať e, to nariadenie, ale že predsa len je potrebné ho posilniť a zúčiniť a to sa vlastne ukázalo aj po tých konzultáciách. Takže sa pokúsime posilniť eh, humanitárnu, humanitárne kapacity, pretože potreba rastie, ale nie finančné prostriedky. Takže jednoznačne treba zvýšiť účinnosť. A taktiež budeme pútať pozornosť na eh, potrebu rešpektovať eh, medzinárodné humanitárne právo, aj keď žiaľ vo svete je skôr opačná tendencia, pretože tie konflikty sú asymetrické a aby sa nám to podarilo, tak sme e, spustili aj online konzultáciu, čiže účinná e, vhodná humanitárna pomoc, ako ju zaručiť. Táto konzultácia bude bežať až do 15. marca a potom mm, urobíme súhrn záverov. E, bude to asi vo forme oznámenia komisie. A toto oznámenie nám umožní zvýšiť účinnosť humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje EÚ a ďalšia súvisiace, súvisiaca vie, vec je um, akčný plán a to, ako zohľadňuje humanitárnu pomoc. Všetky krízy, pred ktorými stojíme, iba potvrdzujú to, ako správny je ten konsenzus o humanitárnej pomoci. Hlavne e, to zdôraznenie e, rešpektovanie neutrality, nestrannosti a nezávislosti humanitárnych pracovníkov. Vďaka tomu prístup k ľuďom napríklad v severe Mali, v Kongu, vo vnútri Sýrie, vlastne je to možné. A dúfam, že sa to potvrdí aj e, v budúcnosti jednoznačne. Budeme mať akčný plán, ale ten vyprší v druhej polovici roku 2013 a my prídeme s akčným plánom, ktorý nadviaže na uplatňovanie toho konsenzu o humanitárnej pomoci. Tu by som sa ešte chcela možno zamerať na dobrovoľníkov, ktorí poskytujú za EÚ humanitárnu pomoc. Tu sa pozerám na pani e, Stifler, pretože ona naozaj veľmi pomáha pri tejto legislatíve. Spravili sme veľa práce v roku 2012. Rok 2013 bude rokom, kedy to chceme možno dať do takej podoby, vďaka ktorej by sa ten článok z Lisabonskej zmluvy zrealizoval alebo pretavil do reality. Takže musíme byť prítomnejší, viditeľnejší eh, v humanitárnej oblasti. A tu ide aj o nábor, školenie a hlavne nábor dobrovoľníkov. Táto legislatíva samozrejme závisí od rozpočtu, čiže od prostriedkov, ktoré mu budú vyčlenené v rámci viacročného finančného rámca. Teraz legislatíva o civilnej ochrane. Tu sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v roku 2012, ale opäť rok 2013 bude e, rozhodujúci. Chcem sa poďakovať tomuto výboru za angažovanosť. Je tu externý rozmer, pretože e, táto kapacita EÚ e v oblasti civilnej ochrany je mimoriadne potrebná, ak sú nejaké prírodné katastrofy v zámori. Dve tretiny e, vlastne v minulom roku sa týkali takýchto e, zámorských prírodných katastrof, takže preto potrebujeme veľmi dobre naformulovanú legislatívu. A ešte by som hovorila o práci, ktorú robíme v oblasti odolnosti spolu s pánom Pibalxom. Sme v roku 2012 prijali oznámenie. Rok 2013 bude rozhodujúci, aby sme sa presunuli napríklad k uplatňovaniu v Saheli a v africkom rohu v Agadugu. Pred dvoma týždňami sme e, spustili program Konať v Saheli a taktiež máme program Share už v africkom rohu. Ten sa už uplatňuje ale rok 2013 eh, bude príležitosťou dokázať, čo presne odolnosť znamená a potom mať aj dôveryhodné eh, programy, ktoré sa pretavia do humanitárnej pomoci a v neposlednom rade akýsi komplexný prístup. Je tu spoločné oznámenie Komisia vysokej predstaviteľky riešenie sporov a konfliktov mimo EÚ. My sme zaujali jasné stanovisko. Spolupráca je dôležitá. My naozaj chceme, aby sme účinne predchádzali konflikt, konfliktom, riešili ich, posilňovali mier, ochraňovali civilov. Tým by sme zmiernili utrpenie, takže sa musíme angažovať ale ide o to ochrániť aj e, nestrannosť, nezávislosť humanitárnych pracovníkov. A e, musíme teda humanitárnu pomoc e, externalizovať. To bude náš cieľ a ja verím, že sa nám to podarí. A ešte na záver rozpočtová otázka Teraz sme v rozhodujúcom momente rokovania o viacročnom finančnom rámci. A sú tu možno dva aspekty, na ktoré chcem poukázať na pôde tohto výboru. Poprvé, my sme pristúpili k rozpočtovému návrhu veľmi opatrne. My sme žiadali veľmi malé navýšenie v základnom rozpočte 8,9 konkrétne. V porovnaní eh, tomu, čo bolo v okruhu, 2, okruhu 4, konkrétne 24 eh, navýšenia, ale chceme výrazne navýšiť rezervu pre naliehavé prípady, pretože žiaden rok sa nepodobá na ten predchádzajúci nie počas môjho e, funkčného obdobia, ale mm, dobre boli roky, kedy nebola žiadna rezerva potreba, potrebná. Takže toto sú tie dva body. Chceme e, dôveryhodné navýšenie o 8,9 môj odkaz je jednoduchý. Ak by došlo ku škrtom, aj keď dúfam, že sa tomu vyhneme čo najviac, pretože by to podkopalo našu pozíciu vo svete. možno, že celkovo to navýšenie bude 8,9 ale ja apelujem na vás, aby ste ochránili aspoň tú rezervu 350 miliónov. Žiadame. Potom to bolo znížené na 210 miliónov. Takže mm, to si viete predstaviť, je to obrovský e, rozdiel v našej schopnosti pomáhať ľuďom a ja stále hovorím, že 0,62% je humanitárna pomoc e, z rozpočtu komisie. To je nič omrvinka, ale každý rok e, pomáhame 150 miliónom ľudí, e, keď to potrebujú najviac. No a pre nich je to asi to najdôležitejšie, čo Európa robí. Takže dúfam, že budete stať po našom boku. My sme nesnívali o nejakom vysokom rozpočte. My naozaj žiadame to, čo je minimálne potrebné v týchto časoch a taktiež žiadame o flexibilitu, teda o tú rezervu. Dúfam, že budeme môcť chrániť tých, ktorí to potrebujú. Ďakujem. Madame Stifler, vous avez la parole. Pani Stifler. Merci, Madame la Présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pani komisárka za vašu komplexnú prezentáciu. Rada vás opäť vidím na našom výbore. My sme sa videli minulý týždeň v Štrásburgu. Bola to konštruktívna diskusia. Úvodom chcem možno povedať niekoľko pripomienok. Správa Gardína o návrhu e, v oblasti civilnej ochrany to bolo schválené na výbore Envy. Náš výbor DV je pridružený a ja naozaj ľutujem, že tie dve, e, dva zásadné pozmenujúce návrhy mm, boli, neprešli na výbore Envy. Po prvé išlo o možnosť poskytnúť finančnú pomoc na prevenciu a na prípravu v rozvojových krajinách e, od prípadu k prípadu, teda v tých najmenej rozvinutých krajinách. A potom druhý návrh sa týkal rozpočtu. Ja som navrhovala 50 z okruhu 3 bezpečnosť a občianskosť e, z rozpočtového rámca a potom 50 z okruhu 4 Európa vo svete. No a výbor Envy e, e, nakoniec chválil 70 a 30 ale v posledných rokoch väčšina zásahov e, v oblasti civilnej ochrany to bolo mimo EÚ, hlavne v rozvojových krajinách. Čiže finančné čiastky na roky 2014 a 2020 musia ozrkadlovať túto realitu. Ja e, môžem teda povedať, že ešte raz predložím tieto pozmenujúce, doplňujúce návrhy v pléne a vyzývam vás všetkých, alebo prosím vás všetkých o podporu. A ešte k nariadeniu o dobrovoľných poskytovateľov humanitárnej pomoci. Chcem zdôrazniť, že treba no, možno reagovať na skutočnú potrebu a treba priniesť skutočnú pridanú hodnotu, e, posilniť miestne kapacity. V humanitárnom e, kontexte, ktorý sa stále zhoršuje a vo svetle aj znižujúce sa rozpočtu, je dôležité, aby e, títo dobrovoľníci účinne doplnili už existujúce nástroje. Musí e, ísť o humanitárny nástroj a ja na to budem klásť dôraz v roku 2013. E, pani komisárka, v roku 2012 sme sa snažili e, zvýšiť povedomie, ako dôležité je možno upozorňovať a potom aj mm, zlepšovať situáciu. Čo si myslíte vy, akú úlohu by tu mohli zohrávať dobrovoľníci? A ešte ste o tom hovorili, e, tá iniciatíva Konať v Saheli, to e, spustila EÚ e v roku 2012. Vy ste boli nedávno v Ouagadougou. Myslíte si, že táto iniciatíva funguje dobre a dal by sa už vyhodnotiť vplyv? A potom rok 2013 tu ide aj o financovanie humanitárnej pomoci v rámci toho viacročného finančného rámca No a e, v rozpočte na rok 2013 sa znížili platby na, hlavne v oblasti rezervy pre naliehavú pomoc. Ja sa pýtam, ako sa chcete vysporiadať s touto situáciou, aj keď je to podľa mňa dosť haklivé. Ďakujem. Pán Cortez Lastra. Pardon? Euh,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 a odpovedali ste na všetky otázky, ktoré sme vám chceli položiť. Takže každopádne predsa len by som sa na vás vás niečo chcel opýtať, pretože niektoré členské štáty samozrejme hovoria o tejto veľmi komplikovanej situácii, pretože bohužiaľ tieto škrty v rozpočte práve ovplyvňujú humanitárnu pomoc. A toto samozrejme ovplyvňuje tisícky ľudí na celom svete. Na jednu vec však môžeme byť hrdí. A to je to, že sme sa naozaj angažovali v misiách, e, napríklad v Pakistane, v Etiópii a tak ďalej. A samozrejme, že sme videli, že vlastne tá európska humanitárna pomoc je v mnohých prípadoch jediná pomoc, ktorá sa poskytuje na celom svete. Takže dúfame, že sa nám podarí aspoň dosiahnuť 0 plus 7. A ak sa nám to podarí, tak to bude veľmi dobre ďalej. Pokiaľ ide o, o tento výbor, delegácia z tohto výboru navštívila FEO a FAO a hovorili sme s pánom Delacianom a s pani Kosta, veľmi dobre vieme, že vaše vzťahy s obidvoma sú veľmi dobré a tie pracovné vzťahy a to, čo sa urobilo, je to samozrejme, že najväčšia humanitárna agentúra, ktorá vôbec existuje, a je tu práve o potraviny, pretože to je vlastne e, tým, o čo sa FAO stará. A chcel by som sa vás opýtať, že ako sa vy pozeráte na tento vzťah, akú úlohu to zohrávame, akú úlohu by sme mohli zohrávať a akú dôležitosť by takáto humanitárna pomoc vlastne vôbec e, mohla mať. A ešte, ak mi dovolí pani predsedajúca niekoľko sekúnd, absolútne nepochybujem o tom, že tento výbor sa bude snažiť urobiť všetko, čo sa dá v nadväznosti na to, aby financovanie humanitárnej pomoci bolo podľa možnosti čo najvyššie. Samozrejme, že vieme veľmi dobre, že eh, to nie je ľahké. Vieme, ako to ovplyvňuje ľudí na celom svete, pretože naozaj potravinová kríza ovplyvňuje obrovské množstvo ľudí. Veľmi pekne ďakujeme. Skutočne ste naozaj nás oboznámili eh, s vašim programom a s vašimi výsledkami. A je to naozaj niečo, čo je obrovsky dôležité, pretože my sme presvedčení, že e, je veľmi dôležité, aby ste jasne hovorili o týchto veciach a hlavne pokiaľ ide o túto otázku humanitárnej pomoci. Takže naozaj v podstate by som e, vám chcel zdať e, komplimenty a pozitívnym spôsobom sa postaviť k vašej práci. E, takže naozaj e, sú, je to moje vianočné prianie, tak povediac. A dúfame, že e, vašu prácu nebude nič brzdiť, že sa zlepší v podstate spolupráca so zložkami pre vonkajšie vzťahy a s vašimi zložkami. Dúfame, že táto um, externá služba, teda služba pre vonkajšie vzťahy si naozaj nájde cestu, ako spolupracovať a že hádam sa nájdu spôsoby, ako dobre spolupracovať, pretože konec koncov Európska únia, my ako EÚ sme vlastne jedna, jeden subjekt a hádam by sme mali naozaj spoločne spolupracovať mohlo, že by ste mohli k tomuto niečo povedať, pretože my sme skutočne počuli rôzne reči o tom, že akým spôsobom EFKO funguje a akým spôsobom vlastne prebiehajú tieto vzťahy e, s službami e, pre vonkajšie vzťahy. Hádam by ste mohla byť konkrétnejšia, pokiaľ ide o vaše obavy a akčné kroky v nadväznosti na Severné Mali. Chcel by som o tom niečo viac počuť. Bohužiaľ, budem musieť za chvíľočku odísť, pretože sa musím zúčastniť ďalšej schôdze. Ale každopádne by som bol veľmi rád, keby ste sa k tomuto vyjadrili. Veľmi pekne ďakujem. Pán Fisas, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A ja by som chcel uh, naozaj eh, pochváliť eh, pani komisárku a chcel by som sa pridať k tým, ktorí sa vyjadrili veľmi pochválne o tejto práci. Chcel by som takisto nadviazať na túto otázku Mali, lebo ja som presvedčený, že to, čo sa tam deje, to je naozaj eh, kronika dopredu ohlásenej smrti. A pokiaľ ide o ozbrojených tuaregov, ktorí sa vracajú do mnohých regiónov tejto krajiny, je to naozaj niečo, čo v nás vzbudzuje obavy. My sme sa stretli so zástupcami MNLA a to je vlastne tá najmodernejšia skupina Tuarego a ja som presvedčený, že budú ochotní e, nejakým, nejakú dohodu e, podpísať s juhom, dohodnúť sa na niečom, pokiaľ samozrejme sa bude rešpektovať eh, autonómia súhadu a myslím si, že v podstate je čokoľvek lepšie ako vojna, pretože bohužiaľ tie vojnové bubny už bubnujú a mohlo by to naozaj spôsobiť humanitárnu katastrofu. Takže chcel by som vedieť, aký je váš názor na toto, ako sa tá situácia teraz vyvíja. Okrem toho by som chcel eh, povedať niečo o západnej Sahare pretože zdá sa, že to je otázka, ktorá, tak povediac, e, bola odložená na poličku. Španielsko e, zredukovalo svoju pomoc e, pre západnú Zaharu a boli to aj ďalšie vlády, ktoré urobili to isté. A tá situácia je veľmi komplikovaná a toto by mohlo byť vlastne skomplikovanejšie ešte aj ďalšími problémami. A chcel by som o tomto vedieť niečo viac z vašej strany, ako to v súčasnosti vlastne vyzerá a či sa vlastne pomáha, po, počíta s tým, že by vlastne komisia nejakým spôsobom nahradila túto pomoc, o ktorú Západná Sahara prišla. Takže najprv budem hovoriť o tej otázke Mali, pretože bohužiaľ e, váš kolega bude musieť odísť. Takže podmienky v Mali z humanitárneho hľadiska sú veľmi ťažké. To by som chcela povedať e, na začiatok. Tá krajina je druhou krajinou po Somálsku, pokiaľ ide o úmrtnosť e, detí pod z e, mladších ako je 5 rokov. Takže tá kríza na severe viac ako 400 tisíc ľudí utieklo Eh, do susedných krajín, 200 tisíc eh, do iných eh, regiónov v Mali. Čo sme tam videli, keď sme tam boli? My sme nešli do severnej časti Mali, ale ja som sa rozprávala s utečencami ehm, zo severného Mali v tábore v severnej Bukine. To, čo sme počuli od nich, najzničujúcejší vývoj predstavuje to, že sa extrémisti dostali k moci a hrozným spôsobom v podstate sa chovajú, pretože títo utečenci eh, hovorili o tom, že napríklad eh, odrežú chlapovi hlavu, tú hlavu uvaria vo vode a potom ju prišijú späť na telo a celá dedina sa na to musí pozerať. Čo nás trápi je, to, že vláda Mali je absolútne rozhodená. Oni skutočne potrebujú medzinárodnú podporu. Potrebujú, aby sa medzinárodná komunita angažovala, aby sa angažovali teraz, keď som tam bola. Bola, bola to v sobotu. E, stretla som sa e, s človekom, ktorý je poverený funkciou prezidenta a funkciou predsedu vlády a samozrejme aj s ľuďmi, ktorí eh, predstavujú eh, zástupcov pre humanitárnu pomoc. Samozrejme, že tam nie je žiadna komunikácia medzi prezidentom a mm, teraz konajúcim eh, predsedom vlády. A pretože predseda vlády, ktorý neskôr neskôr, o dva, dva dní neskôr v podstate bol zbavený tejto funkcie, on hovoril o tom, že je to politické prostredie strašne zlé. Ja som tam bola a žiadal ma o pomoc. Aká bola jeho priorita? Čo si myslíte, aká by bola priorita uh, predsedu vlády krajiny, kde vlastne polovička uh, krajiny uh, je v konfliktoch? Nehádali by ste, pretože on ma požiadal že by to mal byť skutočne e, systém e, pre voľby, e, volebný systém mali, že by ho chceli spraviť takým spôsobom v podstate, že by to boli obrazovky, kde sa dá v podstate voliť dotykom prsta. Takže keď počas tohto prevratu, keď v podstate bola táto vláda pozbavená moci, archívy zmizli, všetky počítače zmizli a tak ďalej Všetko proste sa tam vykradlo, čo sa len dalo ukradnúť. A takže máme obrovskú krízu v Mali. A tento človek, ktorý bol poverený funkciou prezidenta, ten v podstate príde do Bruselu onedlho. A oni skutočne, pokiaľ ide o armádu Mali, tá spôsobuje len problémy a ostatní sú skutočne veľmi slabí. Videli sme napríklad e, rôzne formácie tejto armády, e, ktoré strážili prezidenta a ako ho strážili, sedeli na tráve. Takže naozaj ten obraz, ktorý som videla, e, vo mne vzbudzuje obrovské obavy. A pokiaľ ide o MNLA, oni sú pripravení rokovať. Prečo? pretože teraz v podstate sú vytlačaní inými vzborencami a to, takéto rokovania musia prebehnúť naozaj veľmi rýchlo. A ja samozrejme nemôžem súdiť, že či toto je správne alebo nie, ale myslím si, že každý bude súhlasiť s tým, že skutočne asi bude potrebná vojenská intervencia, pretože naozaj bude potrebné bojovať za tých, ktorí v podstate nemôžu rokovať. A mnohí, ktorí boli v Mali, povedali, nedá sa s nimi rokovať, ale ak by prišlo e, k vojenskej intervencii a je potrebné samozrejme túto armádu Mali naozaj postaviť na patričnú úroveň, oni musia mať patričné schopnosti a sme presvedčení, že tam bude humanitárna kríza, pretože všade tam, kde sa bojuje, sú ovplyvňovaní týmto ľudia. A ja som e, hovorila s utečencami a oni všetci hovoria, my nechceme, aby sa krajina rozdelila, my chceme skutočne jedno Mali Áno, dobre, ak v podstate e, žiadate o autonómiu, budeme to rešpektovať, ale chceme jedno mali. Takže ak mi dovolíte, vrátila by som sa e, k otázke, ktorú položila pani Štiflerová. Dovolte mi, aby som zdôraznila jednu vec. V prvom rade je v podstate potrebné prepojiť e, nariadenie a rozvoj. A o tomto sme hovorili s pánom komisárom Píbalcom, pretože toto naozaj veľmi ovplyvňuje našu prácu. My sme identifikovali okrem samozrejme Alžíra a jedna krajina je Haiti. 3. E, júla, to bude tretie výročie e, zemetrasenia, pôjdem s veľvyslancom Swingom. Ide v podstate o to, aby sme naozaj ukázali tým ľuďom, pretože teraz tá situácia je už lepšia. Tí ľudia, ktorí boli e, v tých e, stálych táboroch, tí sa teraz už vlastne teraz začínajú stiahovať. A pán komisár Píbalc a jeho ľudia e, zohrávali obrovsky dôležitú úlohu, pretože dali 50 miliónov na postavenie patričných domov a tak ďalej. A takisto pokiaľ ide o pobrežie Slonoviny. Tam naozaj dosahujeme veľmi dobrý pokrok s pánom komisárom Pibalsom, pretože my skutočne sme vytvorili partnerstvo pre toto prechodné obdobie spolu s vládou a naozaj poskytujeme humanitárnu pomoc. Ale tak, ako ste vyhovorili, naozaj v podstate to bude testovanie našich kapacít, vtedy, keď by sme sa mali naozaj e, dostať do vedúcej úlohy. Čo sme spravili? Naozaj máme veľmi dobrý program, tak povediac, e, od spodu nahor e, Číne, v Nigerii, v Mali, ale samozrejme, že zjav, zo zjavných dôvodov v Mali sa toho veľmi veľa nedeje. Ale musíme samozrejme veľmi veľa vecí ešte urobiť, pretože to mení spôsob uvažovania ľudí. A pokiaľ ide o humanitárnu prácu, e, navštívila som jeden projekt a skutočne je to nádherný príklad e, tejto e, odolnosti, ako malá um, dotácia, aby bolo možné, aby deti dostávali lekárskú starostlivosť. A skutočne mi ukázali, že to malo obrovský dopad, pretože keď zaplatíte ten poplatok a ak v podstate sa um, rozhodnete, že tento poplatok nebudú platiť deti, ktoré sú mladšie ako 5-ročné, tak obrovským spôsobom klesne tá úmrtnosť detí, pretože potom je možné naozaj navštíviť toho lekára veľmi skoro a to samozrejme potom šetrí obrovské množstvo peňazí v nadväznosti na liečbu, ktorá by prišla až neskôr, pretože ak máme tento zdravotný systém E, zreformovať, naozaj je potrebné, aby sme takýmto spôsobom pokračovali. Ale samozrejme, že musíme spraviť ešte veľmi veľa práce. Nie pochybnosti o tom, že naozaj budeme musieť na toto dbať. A pokiaľ ide o rozpočet na roky 2013 až 2020, samozrejme, že na začiatku roku budeme mať 150 e, miliónov, e, ktoré budú k dispozícii na takéto ako naliehavá rezerva alebo núdzová rezerva. Takže samozrejme, že pokiaľ ide o Sýriu, tam sme na veľmi kritickej eh, kryžovatke. A samozrejme, že budeme musieť pripraviť eh, isté potraviny, isté uh, E, zdravotné zásoby a tak ďalej. Budeme musieť zmobilizovať naše kapacity, budeme sa musieť starať o deti a tak ďalej. A už to vlastne presahuje naše kapacity. Takže pokiaľ ide o rok 2013, e, skutočne sa dostávam e, k tomu bodu, o ktorom hovoril pán Corteso, pretože veľmi veľa členských štátov znižuje rozpočet do tohto roka tomu tak nebolo, pretože naše členské štáty v podstate e, zachovávali v podstate e, ten objem finančných prostriedkov, ktoré boli určené pre humanitárnu pomoc, ale v Belgicku e, napríklad momentálne to znížili o 17,6%, tak je to aj v Španielsku, aj v Holandsku a vždy sme si mysleli, že Holandsko naozaj má e, možnosti a že oni, im skutočne záleží na, tom ostatno, na tých ostatných častiach sveta. Ale bohužiaľ to vyzerá tak, že takisto budú znižovať e, tieto objemy. Členské štáty, keď nemajú dostatok peňazí, kam e, sa začnú obracať, začnú sa obracať na komisiu, začnú mne vytelefonovávať a pýtajú sa ma, Kristalina, nemôžeš spraviť viac? A toto bude hrozné skutočne, ak uh, takýmto spôsobom budeme musieť konať. My, my musíme spraviť ďaleko viac v našich vlastných uh, členských štátoch ale e, samozrejme, že môj členský štát nie je veľkým hráčom, ale Bulharsko zvýšilo svoj rozpočet. Musíme naozaj si uvedomiť, že nás v podstate je veľmi dôležité, aby sme si toto postavenie na svete udržali a je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o tie peniaze. A aj ak v podstate častokrát Eh, z amerických kruhov sa dostáva takáto pomoc, tak eh, častokrát eh, sú isté pochybnosti v nadväznosti na to, že či toto je naozaj pre dobro sveta. Pretože naozaj si myslím, že aby sme nemali dovoliť to, aby sa naše bezpečnostné záujmy v Európe nejakým spôsobom ohrozovali. A spolu s komisárom Píbalcom sme sa dohodli na tom, že budeme koordinovaným spôsobom pracovať s agentúrami. Ja samozrejme som v spojení s vedúcimi predstaviteľmi týchto agentúr. Samozrejme, že oni sú všetci za to, aby sme ďalej pokračovali v takejto pomoci a hlavne, aby sme kládli dôraz na výživu a tak ďalej, aby sme znižovali to utrpenie ľudí v takýchto krajinách. A čo je najväčším problémom? kto je našim a O je naozaj veľmi dôležitým, FAO je veľmi dôležitým partnerom, hlavne e, v tých krajinách, kde súčasné um, záplavy napríklad e, veľmi zhoršujú e, stav ľudí. Takže naozaj, že budeme s nimi aj naďalej spolupracovať. Veľmi pekne ďakujeme za tie pochvalné slova z vašej strany. Myslím si, že ľudia v Bruseli, naozaj tu máme ľudí, ktorí pracujú veľmi, veľmi um, mnoho hodín denne v nadväznosti na takúto krízu. Mnohí z nich v podstate o, sa stávajú do takej pozície, ktorá ohrozuje ich život v nadväznosti na takúto krízu a pomoc. Takže tým by sme sa mali poďakovať. Veľmi pekne vám ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Pán Newton Daniel, máte slovo. Oh, I'm, I'm sorry. I... Prepačte, ospravedlním sa. E, je to preto, že som sa vrátila k začiatku otázky. Veľmi jasný prípad, keď zníženie rozpočtu členského štátu škodí tomu, čo robíme. Máme financovanie na úrovni E, predchádzajúcich rokov. My sme jedna, jedni z tých málo darcov, ktorí boli vždy predvydateľní. Vedelo sa, koľko dostaneme. Samozrejme, že by bolo lepšie, aby sme dokázali urobiť viac, aby sme kompenzovali to, čo robia členské štáty menej. Ale neviete si predstaviť, koľko mojich pracovníkov chodí ku mne a hovorí mi, tu treba robiť viac, tu by bolo treba spraviť viac, tam by bolo spraviť viac, ale rozpočet, ktorý mám, je ten, čo mám, taký je už roky a viacej z neho nemôžem urobiť, ale vy ako parlament môžete chrániť e, pružnosť nášho rozpočtu, rezervu na núdzové situácie. To je skutočne to najdôležitejšie, čo môžete urobiť pre tých ľudí, ktorým chceme pomôcť. Nám sa to podarilo dostať z okruhu 4 a potom sa to vrátilo naspäť. Mali sme tu absurdnú situáciu, keď Fond Solidarity ktorý je pre nás, pre Európanov, bol mimo pružnosti, mimo rozpočtu, ale rezerva na núdzové situácie, solidarita s tými najbiednejšími bola vo vnútri rozpočtu, čiže e, flexibilita nula. Podarilo sa nám ju dostať von a teraz je na parlamente, aby sme sa dostali na situáciu E, do situácie, kde dosiahneme úroveň, ktorú žiadame. My sme predsa obozretní, preto e, v tom, čo žiadame a nerobíme to na úkor našich ľudí. Pani komisárka, chcem sa ospravedlniť ale prišiel práve môj návštevník, ale je tu môj asistent, ktorý zapíše vašu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne e, za to, čo robíte. Je to veľmi pôsobivé. Môžete mi povedať, ako to vyzerá s ostatnou časťou sveta? Robí Čína niečo? Začína sa Čína aktivovať? Robia Američania viac? Mňa by naozaj zaujímal ten celkový obraz a ďakujem vám veľmi pekne. Pán Mitchell teraz. V prvom rade sa chcem poďakovať komisárke za túto prezentáciu. Írsko je 14 rokov na budu- v januári členom EÚ. A jedna z tých vecí, o ktorých chcem hovoriť, je práve moja úloha v výbore pre rozvoj. A veľmi dobre ste to všetko zhrnuli pripomenulo mi to, čo som si ja myslel. Naozaj treba hovoriť našej verejnosti, našim parlamentom, čo robíme, pretože ľudia si myslia, že nerobíme dosť, že nedosahujeme výsledky, že plitváme peniazmi. Takže musíme toto urobiť a bol by som rád, keby ste mohli, pomôcť, keby ste mohli pomôcť pripraviť takú informáciu pri príležitosti januárového výročia. Teraz k rozpočtu. Veľmi dôležité je, aby ste vy, vaša kancelária, bola s nami v kontakte, keď sa budú rozpočtové rokovania končiť. Zatiaľ neviem vôbec, či je nejaký priestor, tak predseda Šulc vždy pomohol. Chcem sa vás ešte spýtať dve ďalšie veci. Poprvé, pokiaľ ide o to, čo vy nazývate resilience, pružnosť, poddajnosť, e, ide o znižovanie rizika katastrof. Vy viete tie čísla. Keby sme mohli mať možno viac v, v znižovaní rizika prírodných katastrof, tak by sa nám naozaj možno podarilo zabrániť mnohým úmrtiam, bolesti, potrebe humanitnej pomoci v nasledujúcich etapách a podobne. Prečo teda by sme sa nemali koordinovať s OSN vo všet- a všetkými práve v tejto oblasti znižovania rizika prírodných katastrof? Potom ďalej budeme mať správu komisie o koordinácii a budeme to sledovať a vieme, že keďže je nedostatočná koordinácia, ročne sa stráca 6 miliard ročne práve preto, že naša rozvojová politika alebo politiky nie sú tak koordinované. Hovoríme až o 30 miliardách podľa komisie v povedzme si 400 miliónov pre Sýriu a podobne. Máte tieto čísla, ale viete, koľko peňazí z toho boli európske peniaze, ja neviem, polovica alebo koľko? A aká je tu koordinácia v humanitnej pomoci, keď sa situácia e, rozvíja, keď vybuchne, tak nemôžete sa venovať detailom, musíte zásiť požiar najprv samozrejme, ale je dobrá koordinácia v súvislosti s poskytovaním uh, humanitnej pomoci medzi našimi štruktúrami a mimovládnymi organizáciami. A ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu veľmi pôsobivú e, prezentáciu. Teraz pán Gorenc, prosím. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať pani komisárke. Je to vždy pôsobivé, pretože ukážete prstom na to miesto, kde to boli. Dve pripomienky. Poprvé, taký cynický postoj väčšiny členských krajín podľa mňa, pretože sa chystajú koncoročné príhovory a pokúsime sa ohlásiť lepší svet a pritom konkrétne e, sa nič nemení. V Európskom parlamente čím ďalej, tým častejšie apelujeme na vlády, aby konali zodpovedne. Nič sa nedeje. Vôbec nič. A myslím, že vlády sú rozhodnuté mm, nás nechať rozprávať a dúfajú, že sa unavíme. Takže musíme porozmýšľať nad lepším spôsobom, ako i nimi otriasť, zobudiť ich. Ďalšia vec. Vy ste hovorili o humanitárnej situácii v Mali. Mohli by ste mi, prosím, povedať eh, viac o humanitárnych pracovníkoch, eh, ktorí pracujú v severe Mali? Eh, pochádzajú z tej oblasti, alebo sú to aj iní humanitárni pracovníci ako samotní malíčania. A ja sa pýtam, ako by to s nimi vyzeralo v prípade vojenského zásahu. A ten zásah e, v podstate podporujú členské krajiny EÚ. Niektorí viac, niektorí menej, ale pýtam sa, či to neohrozí tých humanitárnych pracovníkov, ktorí prichádzajú z krajín, ktoré podporujú zásah eh, CDAO, vojenský zásah v severe Mali. Ďakujem pekne. Pani komisárka teraz. Um, let me, let me actually... Dovolte, aby som začala otázkou, eh, že čo sa deje v ostatnej časti sveta. Z hľadiska humanitnej pomoci novozvolenie tá Obamu je pozitívnym signálom. Očakáva sa, že bude väčšia snaha chrániť program eh, USAID. Ale žiaľ, vidia problémy v teraz v technických rokovaniach s problémom, eh, s kongresom. Zatiaľ držia svoje záväzky v oblasti humanitnej pomoci a boli sme vždy dobre zosúladení v tých prístupoch podobne v takých, ako aj v takej iniciatíve, ako je resilience, tá poddajnosť. Takže inými slovami, medzi tradičnými donormi ide naozaj o to, že sú tu rozpočtové tlaky a tie vidíme všade a prejavujú sa viac menej rovnakým spôsobom. Sú veľmi vážne a skutočne by sme mali oveľa hlasnejšie obhajovať naše poslanie. Myslím, že sme boli v minulosti veľmi plachí a aj tu sme zazneli dosť e, nahlas a musíme to zmeniť. Pokiaľ ide o nových darcov, tak vidíme nárast v Číne, pomerne významný. Majú humanitný program, ktorý rastie Rusko venovalo ich ministerstvo pre naliehavé e, situácie je zodpovedné aj za humanitnú pomoc a došlo k nárastu v Brazílii, došlo aj k nárastu v arabskom svete, avšak tu vidím dva problémy. Jeden je, že na väčšine nových trhov ten nárast nie je porovnateľný s ich ekonomickým rastom, teda vôbec. Inými slovami, robia menej, než by mali robiť vzhľadom na svoju ekonomickú silu. Napríklad Európa. My sme 20 svetovej ekonomiky, 50 sveto- eh, humanitnej pomoci. A keď si zoberieme Čínu a Brazíliu, je to presne naopak. Tá korelácia by bola viac menej opačná. My sme krát viac nad našou ekonomickou váhou, oni sú 2,5 krát e, pod svojou ekonomickou váhou, to zveličujem. Jediná krajina, ktorá je výnimka medzi novými trhmi, je Turecko do určitej miery. Tam sa dá kore- vidieť korelácia medzi e, zlepšenou ekonomickou situáciou a nárastom humanitnej pomoci. Ostatní tvrdia, že to robia, ale keď si pozriete fakta a údaje, tak to nie je také presvedčivé. Čína povie, že áno, ale my dávame tieto bezúročné pôžičky a podobne. Hej, hej, áno, na podporu hospodárskych záujmov Číny. Takže ešte to tam nie je také. Ale čo je dobré, je, že všetky tieto krajiny sú otvorenejšie a ochotnejšie aspoň diskutovať a deliť sa o informácie. I keď už nehovorím, ešte, ešte keď nemáme úplne koordinovanú spoluprácu. Vidia, že potreby rastú a vedia, že len spolupráca pomôže. Nedávno som dostala list, bola som v Číne, hovorili sme o tom, boli veľmi rezervovaní, ale potom mi odpovedali písomne, že sú otvorení k výmene informácií. A ja myslím, že takto máme postupovať. Nemali by sme tam ukazovať na nich prstoch, mali by sme ich skôr chváliť, keď robia niečo správne, pretože my všetci potrebujeme väčší záväzok od každého. Arabský svet je iný prípad, tam to nie je veľmi predvydateľné a arabský svet nie je jeden súdok. Máte tam juhovýchod, ktorý môže dať veľa, sú veľmi štedrí, ale nepredvídateľní a veľmi ťažko sa od nich získavajú informácie. A potom sú tu Spojené arabské emiráty, ktoré sú otvorenejšie, prediktabilnejšie, inkluzívnejšie Zobrali si aj náš konsensus o e, humanitnej pomoci, predložili, preložili to do arabčiny, študovali to, takže sú pripravenejší. Takže ja by som chcela, keby OSN dokázalo viac poháňať tieto snahy, ale žiaľ, e, na nás sa pozerajú ako na západniarov, ale mali by robiť viac. A my, my sa musíme tiež viacej približovať a zapájať a musíme využívať všetky zásady neutrality, vzájomnosti a nestrannosti a tak sa nám podarí iste dosiahnuť všetky e, výsledky. Pokiaľ ide o... Vlastne ešte by som sa vrátila k Írsku. Naozaj, Naozaj treba viac robíme. Musíme vytvoriť kultúru zdieľania informácií, tak aby Európania boli hrdí na to, čo robia. Oveľa hrdejší. Robíme pokrok, zvyšujeme aj naše komunikačné činnosti, ktoré boli skromné a snažíme sa ale keď potrebujete niečo, ak máte vo vlasti nejaké stretnutie, kde si myslíte, že by sme mohli prísť, prísť ľuďmi z terénu a povedať príbehy úspechu, radi tak urobíme. Všetky tie veci o rozpočte, to ste hovorili o rozpočte členských štátov? Tu, tu, v rozpočte. Pokiaľ ide o MFF, tak mám dve informácie. Jedna je, že sa chápe, aký dobrý je tento rozpočet pre Európu, aký je to vzácný nástroj. Ale druhá vec je, že keď treba znižovať rozpočet, nikto nechce diferencovať. Keď 10%, tak sa ide paušálne. A ja, ja chcem proti tomu bojovať. Ja si myslím, že Chcem povedať, že e, chcem bojovať za náš rozpočet. Ja som pracovala vola kedy v Svetovej banke a viem, čo je pomerné znižovanie. A to je vždy nepomerné, pretože znižovanie malého rozpočtu je jedna vec a znižovanie veľkého rozpočtu je iná vec. Takže ja som pripravená na tento boj. Možno som Don Quixote, ale budem bojovať a keď by ste mi pomohli, by som sa veľmi tešila. Pokiaľ ide o rezervu, ak tá rezerva by bola vyňatá, a to by sme chceli, tak vy, parlament, máte tu veľké slovo, pretože je to tá súčasť tej flexibility a my sa tam naozaj musíme zosúľadiť. 70 miliónov za rok v celom rozpočte, to sa nedá ani vidieť, ale pre nás je to veľa. A my všetko 100% vyčerpáme, vy hovoríte o neefektívnosti. V našom rozpočte je chybovosť 1,1%. Eh, My nemáme neefektívnosť. Naši ľudia, pretože zachraňujú životy, naši ľudia sú mimoriadne obozretní a pracujeme s rozpočmi, ktoré sú miniatúrne, keď si zobereme celý rozvoj, máme povedzme 300 tisícový rozpočet a to sledujeme orlým zrakom celý rok a to je čo, to je zrniečko. Takže v našej oblasti hovoriť o neefektívnosti je smiešné. A koordinácia so svetom v teréne je vždy veľmi dobrá, pretože tí, čo pracujú tam v teréne, sa poznajú, dôverujú si, pomáhajú si, sú si oporou. A ja môžem povedať, že kde vidíte neefektívnosť v kríze, ja som to videla, ak môžem byť tu troška cynická, vtedy, keď prídu kamery a pozerajú na krízu, Haiti, každý tam bol, vy chcete, nechcete prispieť, aj tak tam musíte byť. A tam, myslím, musíme byť disciplinovanejší a povedať nie. Ale v humanitnom svete je to tak. Keď v konku zomierajú ľudia, to nevidíte, tam nevidíme takúto súťaž o miesto pred kamerami. Pokiaľ ide o štruktúry v Európe, máme COHAP, to je naša pracovná skupina na koordináciu, ale musíme urobiť viac, aby sme koordinovali s členskými štátmi. Súhlasím, že tam máme ešte rezervy. Aj vo svete máme možnosti koordinácie, niekedy to ale funguje a niekedy to nefunguje. Na čom to závisí? na vedení veľkých humanitných organizácií v OSN. A ich musíme, my ich musíme neustále tlačiť, aby boli kooperatívni, aby si nechránili svoj vlastný piesoček. Pokiaľ ide o to, že členské štáty prídu a povedia, sme super, sme super, ale nedajú peniaze, pán Gorenc, tak pokritectvo je jednou z jedným z najškodlivejších hriechov ľudskej rasy. Ale pokiaľ ide o otázku Mali, humanitní pracovníci v Mali sú len miestni ľudia, tam nie je vôbec priestor pre cudzincov vo severnej Mali. Tam nie sú žiadni Európania, žiadni Američania, nikto, kto je biely, ale miestni pracovníci sú efektívni a zvyčajne sú to ľudia, ktorí pomáhali už komunitám mnoho rokov a teraz im veríme a pomáhame im pomáhať. Vojenský zásah, vojenská intervencia, samozrejme, keď dojde k tomu, tak EÚ prispeje tým, že bude e, cvičiť vojakov v medzinárodnej humanitnej pomoci. Ja som presvedčená, že naši vojaci, EU vojaci to dokážu. Ja sa nebojím, pokiaľ ide o našu armádu v Mali a realizáciu takejto úlohy. Takže musíme sa pripraviť na ťažké časy. Veľmi ma znepokojuje to, že v Mali, v Saheli sú únosy humanitných pracovníkov výnosným biznisom a tento biznis pri vojenskej operácii môže ešte narásť, prekvitať, pokiaľ tam nebudeme mať veľmi silnú medzinárodnú prítomnosť, ale momentálne sa nezdá, že by to tak malo byť. Zdá sa, že to budú malé útvary, ktoré budú cvičiť Maličanov a potom tých ďalších Afričanov, čo znamená, že musíme viac investovať do zapojenia afrických vojakov, udržovateľov pieru, mieru piskyperov, aby sa viacej zapájali. Našou úlohou je ich tomu doviesť a ešte e, to riziko katastrofy. Vždy zabudnem na jednu otázku, hej, prepačte. E, znižovanie a e, rizika katastrof máme 25% na túto podajnosť, na investície do rezilienza To nestačí. Ja som si myslela, že to bolo len 10%, ale urobili sme súpis a zistili sme, že je to 20%. Takže my to robíme dvomi spôsobmi. Dávame to na akcie a na obhajovanie. Obhajovanie toho, čo funguje, pretože je to oveľa lepšie, lacnejšie. Zapájame sa do DERA v rámci eh, rámca pre akciu a som hrdá, že môžem povedať, že my, komisia, ja osobne, sme sa stali vedúcou silou v tom, aby sa táto téma dostala na diskusie o rozvoji na najvyššej úrovni. Máme fórum na okraji alebo pri e, Svetovej banke a Medzinárodnom menovom fonde. Pri ich štvedročnom stretnutí na jar sa vedie diskusia práve na túto tému. Svet, prezident Svetovej banky, E, e, vedúci pracovník e, IMF sme boli v Japonsku, aby sme nielen hovorili o teórii, ale aj o praktickom využívaní, uplatňovaní v našej práce. A menový fond prvýkrát v histórii menového fondu prijal určité politické záväzky, pre krajiny, ktoré sú e, citlivé na prírodné katastrofy, pretože je to makroekonomický destabilizačný faktor a to budú mať zahrnuté v svojich politikách. Svetová banka vo všetkých krajinách, ktoré sú citlivé na katastrofy, prírodné katastrofy, zapracuje opatrenia do svojich programov rozvoja. Takže vidíme tu veľký posun a ja som veľmi hrdá, že môžem povedať, že my sme avantgardou a sme ešte pred nimi. Práca neskončila samozrejme, ale vedieme. Zabudla som ešte odpovedať na e, otázku, ktorá sa týkala vonkajšej služby. Ešte niekoľko minút. Mám ešte dve otázky, ktoré sa chcú spýtať. Môžete s nami ešte zostať niekoľko minút? Takže prosím veľmi stručne, pán Kašmarek, a každý jednu minútu aby sme mohli odpovedať. Miałem jedno pytanie, ale zrezygnuję z tego pytania. Ja się zgadzam s panią. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som chcel položiť jednu otázku, ale chcel by som e, vám povedať teraz len toľko, že naozaj súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Jedno vyhlásenie by som chcel e, spraviť. Naozaj potrebujeme e, kritickú analýzu a naozaj si ceníme všetko to, čo eh, sme dosiahli. Takže mali by sme byť hrdí na to, čo robí Európa. Minulý týždeň som sa zúčastnil na špeciálnej oslavy 20. výročie polských humanitárnych akčných krokov a bol som skutočne veľmi hrdý na to, že koľko eh, vlastne dosiahla táto organizácia Pani Hojs bola um, zakladateľkou tejto pre humanitnú pomoc a dnes je invalidná, koľko energie v podstate, koľko mnohých projektov sa vlastne v rôznych krajinách zrealizovalo. To je obdivuhodné. A dá sa povedať, že takmer v súlade s normami Európskej únie. Takže chcel by som len toľko povedať, že veľmi veľa ľudí robí veľmi dobrú prácu. A teraz prosím posledný rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Ja sa chcem pripojiť k predrečníkom a pochváliť vás za tie informácie, ktoré ste nám poskytli. Dve rýchle otázky. Vy ste si vlastne spomenuli na ten jeden bod, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a e, druhá otázka sa týka Mali. Ja by som chcel presnejšie vedieť, čo robíme e, pre presídlené obyvateľstvo a zdá sa, že tí, ktorí prichádzajú do Bamaka, sa chcú čo najskôr vrátiť e, do svojej pôvodnej oblasti, aj keď budú musieť znašať šariu, ale e, je to aj kvôli tomu, že okolo Bamaka nie sú dostatočné kapacity na príjmanie takýchto e, presídlených obyvateľov. Takže čo sa dá spraviť preto, aby sme im pomohli? Pani komisárka, nech sa páči. Thank you for, for, uh... Ďakujem veľmi pekne uh, za to, že ste pochválili a uh, túto organizáciu, ktorá v podstate funguje 20, výro, 20 uh, rokov. A ďakujem za tieto pochválne slova. Pokiaľ ide o týchto utečencov a Bamako, ja mám taký dojem, že tie potreby sú skutočne obrovské a že nie sú v plnom rozsahu pokrývané. Ja som mala vlastne lepší dojem v nadväznosti na to, že ako vlastne zaobchádzame s utečencami, ktorí utečú za hranice svojej krajiny, ako vlastne eh, my nakladáme s tými ľuďmi, ktorí vlastne utečú na nejaké iné miesto v ich vlastnej krajine ktorí sú tak povediať vykorenení. Ale ja som samozrejme um, veľmi uh, veľký dôraz kladla, keď som tam bola, na tú humanitnú komunitu uh, v tom zmysle, že naozaj by sa tomuto mala vlastne uh, venovať patričná pozornosť. 60 miliónov sme dali na mm, takúto pomoc v Mali, takže naozaj môžeme v podstate od nich isté veci očakávať. A pokiaľ ide o túto vonkajšiu službu, špecificky pokiaľ ide o Mali alebo vo všeobecnosti? Áno, to bola otázka, ktorú ste položili. Pokiaľ ide o túto službu pre vonkajšie vzťahy priamo v teréne, s nimi spolupracujeme veľmi dobre, nemáme nejaké problémy. Prečo? Pretože naozaj operujeme vo veľmi ťažkých miestach a títo ľudia skutočne všetci zdieľajú tie isté ciele, je to malá komunita, vzájomne si veľmi dôverujú. Častokrát vlastne tieto naše e, kancelárie máme vlastne na tých istých miestach, kde sú ľudia z tejto vonkajšej služby, ale samozrejme, že je to všetko vedené osobitne. Kde máme e, isté trenice, e, tie trenice máme tu v Bruseli a toto mm, pnutie vlastne vychádza z toho, že ešte stále v podstate zostáva istá nejasnosť, respektíve sú tu istí ľudia, ktorí v podstate stále um, nevedia presne, že kto vlastne čo robí, respektíve čo by mal robiť. Takže bohužiaľ musím povedať ehm, pravdu, naozaj s týmto máme ešte problémy. Nepomáha to bohužiaľ takýmto týmom, ktoré v podstate um, posielame do e, krajín, kde je potrebné reagovať na patričné kríze. Niekedy naozaj častokrát vidíme, že vlastne prekračujú svoj mandát, že začínajú v podstate um, konať aj v oblasti humanitnej pomoci. Ale bohužiaľ, cesta do pekla je vydlaždená dobrými predsavzatiami. Oni sú, síce majú dobré úmysly, ale častokrát uh, rozmýšľame nad tým, že prečo vlastne tento mandát je takýmto spôsobom oddelený. Naozaj sa snažíme pomôcť ľuďom a keď v podstate nás vnímajú ako politicky angažovaných, nemôžeme v podstate um, jednoducho každému človeku pomôcť, pretože pokiaľ v podstate sa nebudeme pridržiavať týchto svojich mandátov, nemôžeme pomôcť všetky. A ja v podstate navrhujem základnú vec. Je veľmi veľa práce, ktorú je potrebné odviesť, takže každý z nás by skutočne si mal plniť tú svoju prácu. My budeme robiť e, tú prácu, ktorou sme poverení a takisto si myslím, že tieto služby pre vonkajšie vzťahy by mali pracovať e, na, v tej oblasti, na ktorú majú mandát. Akým spôsobom sa rešpektujeme? Samozrejme, že sa rešpektujeme um, v rámci Bruselu a samozrejme, že sme sa zaviazali k tomu. Ja môžem samozrejme len pochváliť Cathy Ashton, pretože ona chápe, aká obrovská uh, Dôležitosť e, v humanitnej pomoci sa predpisuje práve nezávislosti, nestrannosti a tak ďalej. Ale bohužiaľ niekedy ľudia prekračujú samozrejme svoje právomoci. Majú samozrejme isté právomoci a majú isté úmysly, ale pomôžu jednému a ublížia iným. Takže týmto by som chcela v podstate ukončiť ešte niekoľko slov pred vianočnými sviatkami v Libanone eh, mi eh, malý chlapec Ali dal eh, túto kresbu. A je to kresba, a on mi potom vysvetlil, že čo to znamená. Je to puška, puška a mŕtve telo jeho synovca Abdulu. Takže keď budeme teraz odchádzať na sviatky a oslavovať sviatky, musíme samozrejme myslieť na to, že sú ľudia, ktorí naozaj obrovským ťažkostiam čelia a hádam, nájdeme dostatok veľkorysosti v tých našich srdciach a pomôžeme im. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pani Georgieva za vašu angažovanosť a mm, môžete s nami počítať. Budeme obhajovať európsku humanitárnu pomoc a mm, snažiť sa pomáhať tým najslabším. A dovolte, aby som vám zaželala pokojné prežitie sviatkov v mene nás všetkých. Oddychnite, sa, oddychnite si. Ďakujem. Ideme teraz e, na 14. bod nášho programu. Stratégia politík v záujme rozvoja Ça va là Nous avons un, un rapporteur. Máme stáleho spravodajcu pre otázky súdržnosti politik. Est-ce que je peux vous demander soit de sortir mm, Poprosím vás, aby ste buď opustili zasadačku alebo zaujali svoje miesto. Musíme pokračovať, máme ešte 4 body na programe. No- Pán eh, Charles Goerens je našim spravodajcom, čo sa týka súdržnosti v záujme rozvoja. Bude e, túto funkciu vykonávať až do konca volebného obdobia. Okamžite dostane aj slovo, aby e, odprezentoval cestovnú mapu. Ide o veľmi dôležitú úlohu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o opakovanie pre mňa, pretože sme o tom už hovorili dnes ráno keď zasadali koordinátori. Cestovná mapa. Ja som bol vymenovaný spravodajcom pre súdržnosť politík. Ja by som teda mal byť aktívny, reaktívny a proaktívny. Čiže reaktívny e, vo svetle toho, čo sa deje aj na pôde inštitúcií. A tým sa dostávam k niečomu, čo je veľmi osobité pri tejto správe, čiže reagovať na to, čo robí komisia v oblasti týchto politík. Čiže ide o akúsi súhrnú prácu a e, reakcie. A to pôjde nad rámec tohto volebného obdobia, pretože komisia chce predložiť správu po máji 2014. A ja e, samozrejme nemám v záujme túto moju správu nakoniec neodprezentovať. Čiže ráno sme hovorili o tom, či by malo zmysel odprezentovať čas práce predtým a zohľadníme samozrejme to, čo nám dovtedy poskytnú rôzne inštitučné piliere EÚ. My sme teda my ešte máme niekoľko mesiacov do maja 2014 a budeme sa venovať súdržnosti politik V cestovnej mape sa hovorí o akejsi pravidelnej správe o pokroku podľa možností každý štvrť rok. Na pôde tohto výboru mm, zameriame sa na jeden osobitný bod, e, na ňom by sme sa dohodli a ten by sme viac zdôraznili. To predpokladá aj užšiu spoluprácu s ostatnými výbormi nášho parlamentu, čo nie je úplne zanedbateľné, pretože vieme, nakoľko sú niektoré výbory e, neochotné sa s nami stretávať a spolupracovať a preto navrhujem, aby sme mm, mali jasný princíp akéhosi kontradiktórneho postupu. Ak e, napadneme prácu jedného výboru nášho parlamentu, tak by ten výbor mal e, mať povinnosť zareagovať. E, takáto zásada je potrebná. Ja budem v kontakte s tými najrelevantnejšími výbormi a budem sa im snažiť vysvetliť, že všetci máme záujem na výmene názorov o súdržnosti politík, pretože je to postup, ale aj výsledok. Každý parlament totiž to by mal dosahovať výsledky a všetky zložky parlamentu by sa mali zapájať do tohto procesu. Ráno som položil niekoľko otázok takej zásadnejšej povahy. Napríklad hlavné nedostatky EÚ v tejto oblasti, ako sa dá byť e, konzistentnejší, hlavne na iných grémiách, medzinárodných, OSN, Svetová banka a tak ďalej. Osobitnú úlohu by mali zohrávať naše vzťahy s OBSE, pretože oni sú naozaj akýmsi pionierom. Oni ako prví začali hodnotiť účinnosť rozvojovej pomoci. My nehovoríme o účinnosti, hovoríme o súlade, ale keďže sa už o týchto otázkach účinnosti diskutuje, tak by sme mali na to nadviazať a mali by sme e, viacerých e, európskych aj mimo európskych partnerov do toho zapojiť, aby sme sa zamerali na tú otázku súladu politik. Ušetrím vás e, podrobnosti, budete ich mať písomne. Ja som to vlastne už povedal tým koordinátorom ráno. Aby som to zostručnil, navrhujem tie pravidelné stretnutia prípade potreby spolu s ďalšími parlamentnými výbormi a eventuálne navštíviť aj medzinárodných aktérov. Vzťahy napríklad z OECD, o tom som už hovoril, čiže máme tu ešte čas do maja 2014 možno aj skontaktovať národné parlamenty. Mali by sme nájsť nejaký spôsob fungovania s, so spravodajcom, ktorý má na e, starosti koordináciu politik. Ide o to vyhnúť sa samozrejme duplicite. Mali by sme taktiež využiť náš vzťah s národnými parlamentami, keď prichádzajú sem do Bruselu Teraz e, sú to skôr také nekonečné monológie a mali by sme viesť skutočnú rozpravu na konkrétnejšie témy. A taktiež nás vyzývam, aby sme k tomu, aby sme úspeli v tejto práci. Je to naozaj beh e, na dlhú vzdialenosť, ale nerobíme to na novo, pretože predo mňou bola jedna spravodajkyňa, jej správa nakoniec prešla v parlamente, ale táto téma je stále aktuálna a preto sa my musíme e, triezvo, kriticky, konštruktívne pozrieť na to, čo sa robí v iných politických oblastiach, tak aby nebolo ohrozené. To, čo sa konštruktívne spravilo v oblasti rozvojovej spolupráce. Ja chcem povedať, že to nie je reakcia na tú neochotu našich členských krajín financovať rozvojové politiky ehm, treba konať aj keď sú časy zlé, aj keď sú časy dobré z rozpočtového hľadiska tá úroveň financovania rozvojovej pomoci, to by nemalo e, nejak ohrozovať súlad týchto politík. Musí to byť e, trvalá zásada a musíme rozšíriť e, rámec, čiže ísť nad rámec tohto výboru. kde v našom záujme, aby to bolo úspešné a musí byť e, uznaná právomoc nášho výboru. Nie len, ale aj prostredníctvom tejto činnosti. Ďakujem pekne. Slovo dostane komisia. Zastupuje ju pán Norbert Props. Yeah, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička úvodom zablahoželám pánovi Görensovi za jeho vymenovanie ako stáleho spravodajcu pre súdržnosť politik v záujme rozvoja. Verím, že budeme úzko spolupracovať so spravodajcom, tak ako to bolo v minulosti s pani Šmider Jastram. Vymenovanie stáleho spravodajcu podľa nás dosvedčuje význam, ktorý parlament pripisuje týmto politikám rozvoja. A ako tu prítomní všetci vedia, aj komisii na tom veľmi závisí. Môžem vám povedať, že tým PCD na generálnom riaditeľstve DEVKO, ktorí majú túto tému na starosti, sú teraz o jednu osobu silnejší a môžem vám povedať, že <clears throat> komisia začala s vnútornou prípravou správy PCD e, za rok, na rok 2013. Malo by to byť zverejnené v štvrtom e, štvrť roku, roku 2014 a e, bude to nadvezovať na pracovný dokument komisie. Správa bude sprevádzaná oznámením, aspoň, aspoň taký je úmysel, o úlohe podnikov pri podporovaní inkluzívneho udržateľného rastu v rozvojových krajinách. Takže budeme mať e, nielen PCD pohľad, ale aj podrobnejší pohľad e, na jednu oblasť a aj pracovný dokument komisie, ako aj oznámenie budú súčasťou jedného balíka a tak to bude aj odprezentované. Takže ešte raz chcem povedať, že komisia sa teší na eh, úzku spoluprácu s pánom Görensom v nadchádzajúcich mesiacoch a náš tým Maria Sagrin tu prítomná, ako aj Zdenka Tobiasova, ktorá žiaľ nie je prítomná. A ja sám sme pripravení sa s vami stretnúť a spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, komisia. Pán Gorens alebo pán Kačmárek. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že je veľmi dôležité že je to veľmi dôležité pre náš, náš výbor, ale pán Görens bude mať najťažšiu úlohu v tom, aby e, o tomto význame presvedčil ďalšie výbory a mm, vedzte, že máte našu pomoc. A on už sám e, naznačil, aký význam má mandát stáleho spravodajcu. Ale asi to najdôležitejšie v mojich očiach sa netýka E, prípravu nášho výboru. My už sme pripravení, ale naozaj by sme sa mali e, obrátiť na e, kolegov z iných výborov a presvedčiť ich o význame znenia Lisabonskej zmluvy a taktiež ich presvedčiť o tom, že lepší súlad európskych politík, že to nie je iba v záujme našej rozvojovej politiky, ale je to prospešné pre celú EÚ, pre jej súdržnosť, e, konzistentnosť a imič navonok. Preto by sme mali všetci podporiť pána Görensa. Všet... Mm, ďakujem. Takže pán Görens, ak by ste to chceli uzavrieť. Myslím, že pán Kačmárek zdôraznil jeden veľmi dôležitý bod. Vieme, ako obmedzená je naša spolupráca s inými výbormi. Je to e, smutné, ale treba to prekonať. Možno treba porozmýšľať nad e, nejakým lepším postupom. Ja som už povedal, že tu musíme mať akýsi e, kontradiktorný postup, teda ak niekoho obviníme, tak sa ten obvinený musí môcť obhájiť a uviezť argumenty. A ešte pred takýmto kontradiktorným postupom by sme sa mali zamyslieť nad nejakými spoločnými cestami. A dalo by sa to spraviť formálne. My jednotlivo, ale aj kolegovia z iných skupín, možno, že sa obrátiť na zodpovedných z iných výborov, tých najviditeľnejších, napríklad výbor pre medzinárodný obchod alebo pre poľnohospodárstvo, Mali by sme im povedať, že my na vás nechceme ukazovať prstom, len sa chceme pozrieť, či tu niečo nefunguje zle a mohlo by to dlhodobo pôsobiť kontraproduktívne. Takže to vidieť e, v perspektíve. Um, niekedy sa to dá opísať pozitívne, e, povedať, že sa to vyvíja priateľne, napríklad spoločná poľnohospodárska politika – Niektorí kolegovia dnes povedali, že čo sa týka e, e, vývozných náhrad v polnospodárskej oblasti, tak je to e, pozitívne. To isté sa pozeralo na polnospodárskom výbore, ale potom, keď sa to malo spojiť, tak to nešlo. Je to absurdné. Jednoducho absentuje komunikácia. Mali by sme lepšie spolu komunikovať a zaručiť ten súlad politík. Preto hovorím o tej metóde. Chcem sa poďakovať eh, komisii za ochotu spolupracovať s našim výborom a so mnou ako spravodajcom. Vedzte, že vašu ochotu aj mienim využiť. A ešte nám ostáva 8 mesiacov, pardon, 18 mesiacov v tomto volebnom období plne to e, využijeme. Myslím, že musíme byť všetci konštruktívni, lebo inak to nezvládneme. A pochopil som, že budúci rok prídete so správou. Už budúci rok. Ja som to pochopil tak, že by to bolo v roku 2014. Vy ste hovorili o roku 2013 s oznamením. Trošku to spochybňuje cestovnú mapu, ktorú som pôvodne oznámil, takže správa by mohla, moja správa by mohla prísť v rovnakej chvíli ako tá vaša. Alebo že by som to nesprávne pochopil. Ja som povedal, že čakáme na správu komisie po súčasnom volebnom období. A vy hovoríte, že to odprezentuje ešte v roku 2013 spolu so znamením. Takže čo sa týka cestovnej mapy, tak aspoň Mm, tu by moja správa mohla mať akýsi eh, pevný základ, teda dokument komisie. Bolo by to teda možné od eh, druhého pol roka 2013 s možnosťou o tom hovoriť v pléne na začiatku roku 2014. Ďakujem pekne. Pôjdeme teraz na posledný bod nášho programu. Pán Taylor. Oh, you, I, I Ďakujem, pani predsedajúca. Je mi veľmi ľúto, ale mne nepovedali, že sa e, zmení poradie. A ja som v podstate sa chcel e, opýtať e, pána Gerensa na jednu vec a Um, v podstate uh, e-mailom sme o tom pred pár, uh, pred istým časom v podstate hovorili a naozaj som veľmi rád, že táto diskusia prebieha tak, ako prebieha, že zabehla až tam, kam zabehla. Ale bohužiaľ je nedostatočná koherentnosť medzi uh, rozličnými inštitúciami EÚ a rôznymi výbormi. A veľmi sa teším na to, že nájdeme spôsob, ako vyriešiť tento problém a možno že e, by bolo dobre v podstate vypracovať e, správu o zhodnotení dopadu e, tejto politiky v nadväznosti na koherentnosť zameranú na rozvoj. Je mi veľmi ľúto, ale ja som tak povediať zeleným tieňovým spravodajcom v nadväznosti na túto politiku koherentnosti Myslím, že týmto sme tento bod ukončili. Jedine, že by pán Görens ešte chcel zareagovať. Ja musím okamžite zareagovať na túto relevantnú otázku. Chýbajúci súlad medzi inštitúciami. Uvediem príklad dohody o ekonomickom partnerstve. Tu sa dôraz skládol viac na na uh, oddelenie komisie, ktorý sa, ktoré sa venuje e, obchodu a menej rozvoju. E, e dôkaz nedostatočného súladu, treba to jednoznačne povedať, a sú príklady e, ďalšie. Treba to odstrániť. Ja nechcem 10 mesiacov strácať čas analýzami. Ja myslím, že je to bie do očí Takže ak dovolíte, tak e, ja poukážem na tie najviditeľnejšie nedostatky a tým sa budem venovať. Teraz ideme na posledný bod nášho programu. Tak ako viete, náš výbor vyslal delegáciu na 39. konferenciu výboru pre potravinovú bezpečnosť 15. až 17. oktobra v Ríme. Kolega e, Cortés Lastra bol predsedom tejto delegácie. Boli tam aj pán Newton Dunn a Kate Taylor. Takže slovo dostane pán Cortés Lastra a môže nám niečo povedať o hlavných záveroch po naše, našej účasti na tejto konferencii. Nech sa páči. Pues muchas gracias, presidenta. No quería <laughs> empezar por otro lado que no... Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja som chcel začať tým, že som sa chcel v podstate poďakovať e, e, za podporu a za správu a za vynikajúcu spoluprácu, ktorej sa nám dostalo počas týchto pracovných dní v Ríme. A Samozrejme, že keďže pani predsedajúca hovorila, kto bol členom tejto delegácie, pokiaľ ide o túto 39. konferenciu výboru pre a bezpečnosť, a tento výbor bol vytvorený v nadväznosti na revíziu potravinovej bezpečnosti a politík, ktoré e, sa e, tejto potravinovej bezpečnosti týkajú. Samozrejme, že išlo o to, aby to bola koordinovaná e, práca, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a po týždni veľmi intenzívnych delegácií sa stretol tento výbor tie delegácie, ktoré predstavovali rôzne inštitúcie Európskej únie, sa zúčastnili e, na týchto záverečných diskusiách ako pozorovatelia. Táto závažnosť potravinovej bezpečnosti bola preskúmaná na tomto zasadnutí. Presne tak, ako aj angažovanosť jednotlivých štátov v nadväznosti na Um, ďalší uh, rozvoj, pokiaľ ide o, odolnosť, resilience a potravinovú bezpečnosť. Takisto sme sa zúčastnili ministerského okrúhleho stola, pokiaľ ide o krízu. Uh, francúzsky minister pred, pol, polnohospodárstvo predsedal uh, tomuto stretnutiu. Ide tu o lepšiu koordináciu politik aby sa naozaj zredukovala istá volatilita, teda pokiaľ ide o takéto krízy, aby sme prediskutovali, akým spôsobom um, v podstate riešiť väčšie množstvo um, potravín, ktoré by mali byť k dispozícii a akým spôsobom by vlastne takáto um, potravinová bezpečnosť mohla ovplyvňovať ostatné krajiny. Niektoré nástroje už boli, um, sú už účinnými Ide v podstate aj o informačný systém v rámci týchto organizácií a v rámci bilaterálnych stretnutí a neformálnych stretnutí stojí za to, aby som sa zmienil o niekoľkých. Jedno stretnutie bolo s pánom Kosim, ide o výkonného riaditeľa pre Svetový potravinový program. Takisto sme sa stretli so špeciálnym zástupcom um, generálneho tajomníka um, OSN s pánom uh, Navárom, takisto uh, s konajúcim riaditeľom uh, FAO, ktorý pracuje, ktorá pracuje, organizácia, ktorá pracuje v oblasti a Hlavné závery predstavovali následovné. V prvom rade je všeobecný súhlas s tým, že táto um, odolnosť by mala byť cieľom. To znamená, že by sme postupne mohli v podstate e, túto potravinovú a humánnu e, pomoc e, znižovať. Ide samozrejme o to, aby tieto humanitné organizácie a organizácie, ktoré pomáhajú formou potravín, vzájomne naozaj úzko spolupracovali. Ide tu aj o plánovanie presne tak, ako aj o dosahovanie istých výsledkov v nadväznosti aj na mm, nové rozvojové krajiny. Čína sa samozrejme stáva veľmi veľkým problémom v budúcnosti. E, nevieme, ako reagovať na súčasné výzvy, pokiaľ ide o arabskú jar napríklad, pokiaľ ide o situáciu v Sýrii a samozrejme tradične eh, africký roh. Tento výbor pre bezpečnosť potravín, eh, ktorému predseda eh, pán Navarro, takisto spolupracuje s Európskym parlamentom, respektíve s ostatnými parlamentami členských štátov. Cieľom je podľa možnosti čo najširší parlamentný front vytvoriť. Tieto tri agentúry všetky súhlasili s tým, že budú riešiť tento problém redistribúcie potravín, pretože to je kľúčovým prvkom budúcej stratégie v nadväznosti na darcov a potravinovú bezpečnosť. K tomuto samozrejme patrí aj istý presun, pokiaľ ide o tú paradigmu v nadväznosti na um, zásobovanie potravinami a v porovnaní s potravinovou pomocou. Súhlasí sa s tým, že Európska únia by mala naozaj sa snažiť o to, aby sme presadzovali tzv. svet bez hladu. Ide o závery konferencie o udržateľnom rozvoji a tak ďalej. A ďalšie šiu prítomnosť, pokiaľ ide o Radu Európskej únie, ktorej predseda Írsko. Toto sú organizácie, ktoré naozaj e, ponúkajú veľké možnosti. Takisto pán Navarro hovoril o tom, že Španielsko by mohlo organizovať konferenciu e, v nadväznosti na potreby týkajúce sa udržateľného rozvoja. Hlavnou osou e, bude samozrejme potravinová bezpečnosť. Toto bude veľmi dôležité v súlade s tými návrhmi, ktoré sme dostali už predtým. To znamená, že budeme musieť povzbudzovať pána Kosova a pána Navaru, aby spolupracovali úzko s týmto parlamentom, aby sme naozaj spravili niečo e, pre boj proti hladu v Európskej únii. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Taylor, máte slovo. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Spolu s Rikardom a ostatnými som e, mohol vycestovať na túto konferenciu Výboru pre potravinovú bezpečnosť v Ríme. Zúčastnil som sa tejto konferencie ako samozrejme novoprišelec, pokiaľ ide o tento výbor. Čo ma e, prekvapilo zo začiatku, okrem tých vecí, o ktorých hovoril Carlos, e, pokiaľ ide o štatistiku v nadväznosti na chronicky zle živených ľudí, že ta, tam sa to v podstate znížilo, lebo je to len 873 miliónov, predtým to bola 1 miliarda, viac ako 1 miliarda, kdežto v Afrike sa to zvýšilo o 73 miliónov ľudí. Takže istým spôsobom je to istá výzva a naozaj toto sú proste perspektívy. Sú to skutočne prekvapujúce čísla. Konferencia si vypočula názory o tom, ako sa dá pomôcť eh, chudobným eh, vidieckým komunitám. Hovorilo sa o investíciách do polnohospodárstva v malej miere, že je to trikrát v podstate efektívnejšia investícia akokoľvek iná investícia v nadväznosti na znižovanie chudoby. Pretože to naozaj ide na tie miesta, kde žijú tí chudobní ľudia a kde sú tí najzraniteľnejší konferencia diskutovala o vývoji v oblasti humanitnej pomoci v nadväznosti na takúto potravinovú krízu, respektíve krízy. A potom sa hovorilo aj o využívaní pomoci, ktorá je zameraná na rozvoj a na to, aby sa vlastne vytvorila väčšia odolnosť, ako to hovoril Ricardo. A tam samozrejme, že je potrebné Eh, investovať aj do infraštruktúry v týchto krajinách. Pokiaľ ide o HDP, samozrejme, že to eh, patričným spôsobom neovplyvňuje znižovanie hladu, pretože na to sa samozrejme nemôžeme spoliať, pretože vidíme mnohé krajiny v Afrike, ktoré eh, skutočne zaznamenali ďaleko obrovský nárast, pokiaľ ide o hrubý domáci produkt a pritom je tam E, ďaleko väčší počet tých ľudí, ktorí trpia hladom v Afrike. Takisto sa spomínala dôležitosť toho, že je potrebné mm, takisto zabezpečiť ženám e, to, aby mohli zohrávať naozaj ďaleko väčšiu ekonomickú úlohu, pretože ženy ako Ehm, tie, ktoré v podstate vyprodukujú potraviny, tie ehm, majú ďaleko lepšie e, postavenie a proste takto je v realite. A musíme zabezpečovať patričné vzdelávanie týmto ženám, ako aj materské možnosti ma, mať proste, ísť na materské dovolenky. Do roku 2050 sa pred predpokladá, že tento svet bude mať 9 miliárd obyvateľov. A nepôjde samozrejme len o množstvo potravín, ale aj o nutričnú hodnotu. Tá nutričná hodnota potravín je veľmi dôležitá. Dôležitým prvkom je <clears throat> ale najjednoduchšia vec e, a najvýznamnejšia, to je niečo, čo poviem na e, koniec, pretože Nebol tam síce generálny tajomník OSN ale, e, osobne, ale e, poslal svoje posolstvo. Ide v podstate práve o to, že čelíme obrovskej výzve v nadväznosti na znižovanie hladu. Jediné akceptovateľný počet e, hladných ľudí je nula. A som veľmi rád, že David Nabarov je špeciálnym vyslancom Ben Ki-moon a on v podstate bude prezentovať túto výzvu, pokiaľ ide o nulový počet tých ľudí, ktorí by mali, ktorí by mali trpieť hladom. A prirodzene, že Parlament by mal odsúhlasiť túto výzvu, pokiaľ ide o, o nulový počet tých, ktorí sú hladní. Takže naozaj to bola veľmi dobrá konferencia, bol som veľmi týmto potešený. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Ďakujeme, pán Görens. Žiadali ste o Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať e, tým, ktorí boli prítomní na konferencii v Ríme. Mám štyri otázky a dostanem sa k ním, keď e, zopakujem, že som stále dosť skeptický pri týchto veľkých konferenciách, kde sa e, hlásajú veľké ciele bez nejakých činov a potom sa urobí o dva roky konferencia plus 5, plus 10 a zopakuje sa to, čo sa povedalo pred 15 rokmi. Takže tie otázky. Poprvé, aké je, alebo aké bolo postavenie rozvojových krajín na tejto e, konferencii, čo sa týka toho, e, zhábania pôdy, to je dôležité pri boji proti hladu a taktiež sa pýtam, či sa rozvojové krajiny mohli vyjadriť svojim štruktúrálnym potrebám, čo sa týka e, ich e, národných poľnohospodárskych politík. Ide o to, aby mohli mm, dopestovať všetko, čo potrebujú, aby už nemali e, nedostatočné polnohospodárstvo, ale také, ktoré im e, umožní e, sa živiť. A ďalšia otázka, čo povedali tieto rozvojové krajiny o nestabilných cenách. E, to je niečo, čo e, za žiadnu cenu nechceme. Myslím, že o cenách treba hovoriť a či majú byť vysoké, nízke, stredné. Vždy, keď sa o tejto otázke hovorí, tak e, odpoveď absentuje, ale predsa len by bolo potrebné e, mať dostatočné odmeny, e, aby sa oplatilo plnohospodárstvo v nejakej oblasti. To sú, to sú zásadné otázky, ktoré taktiež súvisia s metódou a ide aj o to podporovať poľnohospodárske politiky. A ešte posledná otázka, tá je určená komisii. Pýtam sa, či na tejto konferencii, kde komisia určite nechýbala, či ste e, to využili na posilnenie partnerstiev s rozvojovými krajinami, hlavne čo sa týka podpory poľnohospodárskych politík v ich krajinách. Ďakujem. Teraz e, slovo dostane slovo komisia pán Matthew Case. E, Ďakujem veľmi pekne. Podobne ako as Taylor a ja som bol prvýkrát na CSF, e, takže bolo to také oboznamovanie sa, aj nová skúsenosť. Pravdepodobne zdieľam mnoho z toho, čo tu už zaznelo aj zo strany poslancov. Bolo to skutočne veľmi zaujímavý pobyt, zaujímavý týždeň, dobre využitý čas. Pre komisiu je CSF to najdôležitejšie, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. To je to, čo chceme mať, kde chceme hovoriť, keď hovoríme o potravinovej bezpečnosti. A pravdepodobne CSF má veľmi širokú účasť. Je tam občianská spoločnosť, e, súkromný sektor, každý je tam, každý má možnosť prísť a hovoriť o otázkach potravinovej bezpečnosti. Takže je tam široká účasť, ktorá zdôrazňuje túto dôležitú úlohu pri tvorení e, politiky potravinovej bezpečnosti a EÚ poskytlo politickú aj finančnú e, podporu reformu na reformu, aby boli výsledky troška lepšie. Medzi zaujímavé podujatia patrili napríklad okrúhle stoly o ochrane, o sociálnom zabezpečení pre potravinovú bezpečnosť. To nebolo veľmi kontroverzné stretnutie, ale bola to veľmi zaujímavá diskusia. Potom bolo niečo o zmene klímy, to bolo problematickejšie, ale taktiež veľmi zaujímavá diskusia. Tieto okrúhle stoly boli možno e, takým prekvapením, pretože keď máte okrúhly stôl, očakávate výmenu názorov, ale moja prvá skúsenosť bola taká, že to nebola výmena názorov, ale skôr prezentácia prejavov a stanovisk, ktoré boli zabetonované už vopred. To bol možno ten nedostatok takejto veľkej konferencie, kde sú veľmi často opakujú štandardné stanoviská. Možno je tiež užitočné aj to, aby komisia poznamenala, že je tu dôležité spolupracovať e, všetky organizácie a programy by mali v tejto oblasti spolupracovať a my aj hodláme s nimi naďalej spolupracovať, aby tie oblasti, kde sú silné, sa lepšie rozvinuli, aby lepšie spolupracovali s komisiou. Takže sme mali vedľajšie podujatie aj počas tohto týždňa. Ešte jedna z vecí, ktorá sa týka Lisabonskej zmluvy. Na takomto stretnutí ako CSF je dôležité, aby sme hovorili jedným hlasom ako EÚ a to žiaľ nie je vždy tak. Teraz revidujeme naše všeobecné vyhlásanie kompetencie príslušnosti, ktorú musíme odozdať FAO, aby sme boli zosúladení s Lisabonskou zmluvou, a potom sú tu zmeny, ktoré sa stali od roku 1991 do 1995 a preto tu treba tieto e, dokumenty e, aktualizovať, aby bolo jasné, ako pripravujeme, predkladáme stanoviská, aké sú volebné práva, hlasovacie práva a podobne. To je práca pre komisiu a radu. Komisia na tom teraz pracuje a dúfame, že budeme mať aktualizované vyhlásenie príslušnosti čo najskôr ako aj praktické dojednania, ktoré sa prerokujú e, na jar v rade. A na záver by som ešte snať spomenul, nie ako odpoveď na tieto otázky, čo tu zazneli, ale skôr ako všeobecnejšiu reakciu, že sme pripravili vyhlásenie o resilience, o podajnosti, o pružnosti a zdieľame názor, ktorý tu zaznel. To je tá cesta, ako E, ísť vopred. Toto prispôsobovanie sa je cesta, ako pokračovať vpred. A budeme mať e, v lete alebo po lete pripravený plán realizácie, čiže pracujeme na tomto. Taktiež pripravujeme e, oznámenie o výžive, pretože si myslíme, že môžete dať k dispozícii veľa potravín, ktoré ale nemusí mať tú správnu výživovú hodnotu alebo zloženie. Na tom teraz pracujeme a očakávame, že to príjme rada komisia koncom februára, začiatkom marcia, marca. Čiže bude to počas írskeho predsedníctva preberané a tešíme sa na pokrok, ktorý tu dosiahneme počas tohto predsedníctva. Potom tu zaznela otázka pána Gorenca, na ktorú by som chcel odpovedať. Neviem, či viem dať konkrétnu odpoveď na túto otázku. To je široké. Že, čo, by, či, že, čo by sme mali nájsť, aby komisia mala záujem to presadiť v programe? My pracujeme na mnohých veciach a to len posilňuje náš dojem, že je dôležité pracovať v tejto oblasti prispôsobovania pružnosti výživy ako viete, máme politiku potravinovej bezpečnosti, ktorá bola vypracovaná v roku 2010 a potom rada by mala vypracovať alebo pripraviť e, alebo nás požiadať o vypracovanie plánu realizácie. Zatiaľ sme to neurobili, ale počas írskeho predsedníctva tých prvých 6 mesiacov budeme pracovať na realizačnom pláne potravinovej bezpečnosti vo všeobecnosti, ako aj E, na príprave oznámenia o výžive a o podajnosti a prispôsobovaní. A tieto dve oznámenia a vykonávací plán e, to pokrýva tri politické oblasti, ktoré sú práve zahrnuté pod touto potravinovou hlavičkou. A ešte veľmi stručne E, otázka k cenovej nestálosti a otázka k tomu, ako e, podniky prechádzajú k podnikateľskému modelu a nezaoberajú sa už len výživou. Keď si pozrieme FAO a ďalšie programy, tak si myslíme, že to nie je taká vážna otázka v súčasnosti, než e, ako bola v roku 2008-2009. Čiže hovoríme o potravinách, ktoré predstavujú živobytie a to dneska nie je taký veľký problém, ako to bolo v minulosti. Ale v niektorých prípadoch je cenová nestálosť niečo, čo môže aj pomôcť. Pokiaľ ide o ten teda to, pardon, hovoril som o tých cenách, tak tá nestálosť nie je taká dramatická, niekedy môže byť v, e, aj na osoch. Pokiaľ ide o potraviny, či, a, či sú biznisom alebo živobytím, tak e, tu vidíme tlaky na to, aby sa táto oblasť stala podnikateľskou oblasťou na začiatku minulého týždňa som bol na obede s podnikateľmi, ktorí prejavili záujem o prácu nielen v oblasti výživy, ale aj v potravinovej bezpečnosti. Dúfam, že som takto odpovedal aspoň čiastočne na tieto otázky a ak by ste mali viac otázok, samozrejme rád na ne odpoviem. Merci beaucoup. La... Ďakujem pekne. Pán Newton Dunn. Uh, very briefly, madam. Len stručne. Ja som bol tretím poslancom v tejto delegácii. Už som e, absolvoval návštevníka ale chýbala mi odpoveď Rikarda z Ríma. Bolo to veľmi užitočné a chcem povedať, že sme mali vynikajúce stretnutie s novou američankou vedúcou e, núdzového potravinového programu pre svet. Bola veľmi, veľmi dobrá a vyjadrila veľký záujem prísť sem a hovoriť s výborom. A ja to veľmi odporúčam koordinátorom, aby sem niekedy na budúci rok prišla a porozprávala nám o svojej práci. A takto by sa možno mohli spojiť aj s pani Žoržievou a koordinovať. Mr. Taylor, floor is yours. Teraz pán Taylor. Troška sa to tu pletie, že? čiastočná odpoveď pánu Gorencovi, pokiaľ ide o cenovú nestavosť. Znovu sa hovorilo o Svetom potravinovom programe a tam nám vysvetľovali, že mali výrobcovia predstavujú 50 dodávok potravy na globálnom trhu a súčasne títo predstavujú komunitný rozvoj a potenciál pre komunitný rozvoj sú pružnejší, poddajnejší, prispôsobivejší trhovému tlaku a dokážajú aj vytvárať družstva, čo sa tam tiež ozvalo v rámci tej prezentácie. Svetový potravinový program si to uvedomuje a snaží sa vytvárať miestne potravinové siete, prispôsobivé miestne potravinové siete. Hovoríme o milióne ľudí ročne a E, jedna zo snách miestnych iniciatív je kupovať e, výrobky pre miestnu distribúciu, aby nedošlo k vývozu týchto výrobkov, ale aby sa využili tam, kde boli vypestované. A ja si myslím, že takto sa im môže podariť výrazne prispieť k tomu, aby bolo bohatstvo zachované tam, kde bolo vytvorené, aby potraviny zostali tam, kde boli vypestované. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Cortez Lastra ešte na záver. No, eh, Ďakujem všetkým za vyhlásenia. A na záver by som chcel povedať niekoľko vyhlásení. Niekoľko vyhlásení tu už zaznelo aj od predchádzajúcich rečníkov, možno neboli jasne uvedené v mojej správe. Pokiaľ ide o úlohu družstiev a malých poľnohospodárov, tak je to rozhodujúci aspekt pri e, vypracúvaní a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti preto, ako zástupca komisie aj povedal, venovali sme pozornosť práve výžive. Tam nejde len o kvantitu potravín a ich kvalitu, ale ide tu aj o otázku distribúcie potravín. Distribúcia predstavuje veľký problém a mnohí experti, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie, sa neustále snažili nájsť nejaký vzorec na jej riešenie ale nie je to problém e, množstva, je to problém logistiky, distribúcie, ako zabezpečiť, aby sa potraviny rozdeľovali spravodlivejším, vyváženejším spôsobom. Teraz to je pán Gorencovi. Pokiaľ ide o e, opuštenie pôdy pre e, iné účely, než bolo pestovanie potravín, tak sme o tom hovorili. Je to zaberanie, kočovanie pôdy, tak mapy, ktoré naznačujú klčovanie, e, naznačujú, že ide o závažný problém. Je to otázka, ktorá ale nie je taká rozsiahla, aby e, e, e, bola problémom pre niektoré krajiny, ale, mal, ale existovali aj prípady klčovania súkromnými osobami. A tu vidíme možnosť na zákrok, máme nástroje, ktoré by nám mohli pomôcť a výsledky ukazujú. Práve tam na tom rokovaní, kde bol minister, ktorý povedal, že sa to práve dá stále zlepšovať e, s týmito nástrojmi, aby došlo k zlepšeniu nestálosti cien a na záver sa chcem poďakovať členom delegácie, ktorí boli na tomto stretnutí. Myslím si, že to bolo zaujímavé, dôležité stretnutie a nebolo by odveci pani predsednička, keby sme mali nielen možnosť E, sa zúčastňovať takýchto akcií, ale aj aktívne prispievať. Ďakujem pekne, takže už len oznámim nadchádzajúcu schôdzu. Bude to v Bruseli, bude to v roku 2013 konkrétne 21. januára od 3. do pol 7. po obede a taktiež 22. januára od 9. do pol 1. a od 3. do pol 7. po obede. Takže dovolte, aby som vám zažala príjemné koncoročné sviatky a veľmi sa teším, že sa opäť uvidíme v budúcom roku.